Bene, cari colleghi, allora la seduta è... Drahí kolegovia, naše plenárne zasadnutie bude pokračovať. Zápisnica zo včerajšieho zasadnutia bola uh, už distribuovaná. Chcel by som vedieť, či máte poznámky. Ak tomu tak nie je, tak naša zápisnica bude považovaná za prijatú. A teraz pristúpime k programu rokovania. Hm, ide o vyhlásenie.